Tým sme ukončili hlasovania a zápisnica tohto zasadnutia bude prijatá na ďalšom zasadnutí parlamentu. Ak nemáte žiadne výhrady ani námietky, tak adresátom pošleme tieto uznesenia, ktoré sme prijali a tým končím toto. E,